Dear colleagues, may I ask you to take seat? Vážení kolegovia, poprosím, aby ste sa povzádzali. Chcel by som privítať všetkých zástupcov národných parlamentov. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a za možnosť tejto výmeny názorov k e, cyklu Európskeho semestra za rok 2016. Toto je veľmi vhodná, vhodný moment na to, aby sme otvorili túto diskusiu. Ak mám hovoriť úplne presne, tak hovoríme e, teda o cykle Európskeho semestra na rok 2016, ale zároveň prechádzame prípravou na semester v roku 2017. Vzhľadom na rozhodnutia, ktoré prijali národné parlamenty v súvislosti s príjmaním rozpočtu e, a e, prípadnými vplyvmi na iné krajiny, tak je vhodne čas na to, aby sme hovorili o tom súčasnom cykle pre rok 2016, ako aj o ďalšom cykle. E, ten sa v súčasnosti v Európskom parlamente práve finalizuje E, pracuje na ňom pán Sand a cieľom je otvoriť túto diskusiu skôr, než bude správa prijatá. E, uviedli sme záverečné termíny na podávanie pozmeňujúcich návrhov a e, tie boli poskytnuté. My vieme, že ste ich dostali a vaša, vaše vstupy, vaše názory budú pre nás veľmi užitočné, aby sme mohli primerane prispôsobiť naše názory na makroekonomické vyhliadky, predovšetkým pokiaľ ide o agregovaný fiskálny, agregovanú fiskálnu pozíciu rozpočtu EÚ na rok 2017. Vzhľadom na vysoký počet zúčastnených členov a možnosť e, všetkých národných parlamentov zúčastniť sa, môžeme poskytnúť slovo iba jednému zástupcovi Národného parlamentu. ale možno, že v poslednom kole by bola možnosť e, na ďalšie vystúpenia. Dnes e, sa tlmočí do 20 jazykov, máte k dispozícii karty, ktoré môžete použiť e, na prihlásenie sa do diskusie. Prosím, aby ste tieto karty e, poskytli tu na zriadencom. E, teraz má slovo pán Sand, náš spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som úvodom sa poďakovať účast, zástupcom národných parlamentov na, dnešnom, na dnešnej výmene názorov na európsky semester. Uh, Ehm, ehm, pokiaľ ide o ehm, prípravu na semester v roku 2017 a súčasný semester. V rámci súčasného systému národné parlamenty majú poskytnúť, majú, majú rozpracovať na vlastné pomery tie dokumenty, ktoré sa prijímajú na úrovni EÚ. V prvom rade je to, sú to e, prieskumy, ročné prieskumy rastu, ďalej sú to národné reformné programy a po tretie to sú um, odporúčania komisie špecificky určené pre jednotlivé krajiny. Otázka je, ako môžeme zlepšiť e, spoluprácu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi v rámci daného semestra. Je dôležité, aby národné parlamenty zohrali významnejšiu úlohu e, pri rozpracovaní európskych dokumentov na národnú úroveň tak, aby si osvojili tieto dokumenty, ako keby boli ich vlastné. To je však veľmi ťažká úloha, pretože národné parlamenty musia obhajovať národné záujmy a Európska komisia a Európsky parlament zase obhajujú európske záujmy. Ale to, čo dáva zmysel na celoeurópskej úrovni, by sa niekedy z hľadiska národných parlamentov mohlo javiť ako niečo toxické. Ale keď keby sa nič nedialo, v dlhodobom meradle by sme všetci zahynuli, ale v krátkodobom meradle by sme e, prehrali vo voľbách. To sú všetko veci, na ktoré treba prihliadať z hľadiska tzv. CSR, a to znamená implementácie odporúčaní špecifických predané krajiny e, vládami týchto krajín. Tieto e, odporúčania v, v cykle 2012 až 2016 bola realizovaná asi polovica takýchto odporúčaní špecifických pre dané krajiny. Je potrebné tento podiel zvýšiť. Tieto odporúčania špecifické pre dané krajiny v roku 2016 mali nižší počet, než tomu bolo predtým, aby bolo možné lepšie ich zacieliť na konkrétnu situáciu danej krajiny. Napriek tomu e, máme tu rekordne nízku eh, implementáciu týchto odporúčaní. Z toho dôvodu je, takmer vôbec nefunguje eh, celoeurópska eh, politika, ale stojíme pred zásadnou dilemou a pred troma kryžovatkami na európskej úrovni. Na národnej úrovni je potrebné si vybrať medzi rozpočtom, štruktúrálnou reformou a potrebou vytvárať nové investície je Buď dve z týchto troch, alebo všetky tri z týchto troch dimenzií je potrebné navzájom dobre vyvážiť. E, ale veľmi často dochádza k nesúladu, ktorý je často výsledkom dogmatických predpokladov. A keď sa, e, niekedy sa zdá, ako keby sme sa vracali do jednotnej Európy stredoveku, kde e, vládli dogmatické predstavy. Rozpočtová prísnosť v rámci paktu stability a rastu e, môže priniesť rast, ktorý môže znižiť nezamestnanosť. Je potrebné aplikovať všetky pravidlá, ale nechceme, aby e, výsledkom bolo zlyhanie. Je potrebné však e, realizovať aj štruktúrálne reformy e, a tieto by mali posilniť ekonomiku EÚ. A nové investície. investície. Otázka je, či by to mali byť hlavne súkromné investície, alebo či by sa mali mobilizovať hlavne verejné prostriedky. E, v kontexte tejto situácie dochádza k e, istým e, rozdielom v ekonomickom, ekonomickej úrovni jednotlivých častí EÚ, ktoré je potrebné zmierňovať. E, my teraz pripravujeme odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny na ďalšie obdobie Eh, otázka je, či eh, by sme mali eh, znižiť počet cieľových opatrení. Je potrebné, aby sme zvyšili ich účinnosť a musíme zistiť, ktoré odporúčania je potrebné prijať, aby mali čo najúčinnejšie dôsledky. E, my chceme, aby naša správa mala zmysel pre všetky milióny európskych občanov, ktorí by mali mať úžitok z vyhliadok na lepší ekonomický rast. Som si istý, že to, čo si od vás vypočujeme počas tohto stretnutia, nám pomôže v našom úsilí. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi. Eh, pán Febels za skupinu ECR sa prihlásilo slovo. Eh, teraz prechádzame k zástupcom národných parlamentov. Prvým rečníkom je Dimitar Bajektarov z Bulharska. Nech sa páči, máte slovo. Благодаря, господин председател. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi vyjadriť stanovisko Bulharska k odporúčaniam špecifickým pre jednotlivé krajiny na rok 2016. Bulharsku sa domnieva, že európsky semester na rok 2016 je najvyváženejší a doteraz najlepšie fungujúci. Eh, je to dôsledok toho, že Európska komisia zaujala veľmi proaktívny postoj a zracionovala celý proces. Vymedzila viac času na diskusiu a výraznila aj politický proces. To je dôvod, pre ktorý my schvalujeme tento postup komisie. Myslíme si, že tých odporúčaní by malo byť menej, že by mali byť zacielenejšie a mali by sa väčšmi zamera- zameriavať na priority. Napriek tomu sa domnievame, že existujú prvky, ktoré je možné dodatočne zlepšiť, aby sme zvýšili zaangažovanosť a zodpovednosť na technickej aj politickej úrovni. Európska komisia by eh, si mala skutočne vypočuť konkrétne argumenty členských štátov. Mala by existovať lepšia koordinácia medzi jednotlivými útvarmi Európskej komisie, ako aj medzi jednotlivými formátmi rady. To sa vzťahuje aj na niektoré odporúčania, ktoré e, patria do kompetencie jedného útvaru, ale majú dopad aj na kompetencie iného útvaru. E, Ehm, ehm, medzi, eh, medzi odporúčaniami 1 a 3 existujú eh, isté disproporcie, ktoré by mohli od Ehm, pohroziť stabilitu Bulharsku. Pokiaľ ide o odporúčanie číslo 3, tak tu ide o to, že e, schémy minimálnej mzdy by mali byť prepojené na konkrétne odporúčanie číslo 1, to znamená, to sú rozpočtové obmedzenia na e, roky 2016-2017. Niektorí tvrdia, že e, tam neboli vytvorené prostriedky, e, pokiaľ ide o rast stability a rastu. E, kľúčom pre posilnenie trvalej udržateľnosti konkrétnych odporúčaní e, znamenajú, že alebo sú spojené s viacerými zmenami v politike, ako aj v plnení odporúčaní. Čo celý tento proces Ehm, ohrozuje. Napríklad máme mnohé konkrétne odporúčania týkajúce sa zdravotníctva, ale tento ehm, rezort sa často mení a hovorí sa tu o rôznych nových legislatívnych a fiskálnych ehm, faktoroch. E, to všetko je stále vo vývoji a bolo by potrebné zabezpečiť aj porovnateľnosť medzi krajinami, najmä pokiaľ ide o e, postupy e, porovnávania makroekonomickej rovnováhy. Krajiny by si mali navzájom viac veriť pokiaľ ide o správu výboru EKON pre týkajúcu sa európskeho semestra. Myslím si, že táto správa správne poukazuje na výzvy, pred ktorými stojíme a poukazuje aj na eh, aktivity, ktoré je potrebné prijať. Ehm, ďalej sú tu, ide tu aj o niektoré odporúčania, ktoré by mali byť prepojené na tie, ktoré obsahuje stratégia Agenda 2020. Ehm, ehm, regulač, regulačné e, prekážky pre investície sú takisto relevantné z tohto hľadiska. Bulharská vláda identifikovala 10 takýchto prekážok pre investície. Vytvorili sme ad hoc pracovné skupiny a prijali sme aj konkrétne opatrenia na riešenie a odstraňovanie týchto prekážok. Myslíme si, že je možné dosiahnuť oživenie a súdržnosť v prípade, že členské štáty budú koordinovať svoje úsilie efektívnym spôsobom k dosiahnutiu e, konkrétnych e, výsledkov pri koordinácii ekonomických politík by bol zvýšenie dôvery a posilnenie dialógu s cieľom prekonávať konkrétne prekážky, ktoré stoja pred jednotlivými členskými štátmi s rešpektovaním pravidiel e, jednotného trhu, ale myslím si, že rozhodujúca je dôvera. Ďakujem. Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. A teraz e, Charles Menion z Malty. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Správa pána Santa obsahuje mnohé dôležité body a myslím si, že najdôležitejšie z nich sú investície, či lepšie povedané nedostatok produktívnych investícií. Um, E, kvantitatívne uľahčovanie nevedie k e, potrebnému rastu európskej ekonomiky a zamestnanosti. Preto prináleží národným parlamentom úloha prijímať a podporovať e, balíčky opatrení na posilnenie investícií. O akých investíciách hovoríme? Sú to verejné alebo súkromné investície? Podľa mňa ak chceme pozbudiť ekonomický rast, potrebujeme aj súkromné, aj verejné investície. Pokiaľ ide o verejné investície, okamžite sa vynára otázka flexibility v rámci paktu fiskálnej stability. Je to otázka, o ktorej sa hovorí už veľmi dlho bez toho, že by bolo prijaté nejaké účinné rozhodnutie. Myslím si, že je úlohou národných parlamentov, ktoré by mali v rámci parametrov paktu stability získať aj vyššiu e, flexibilitu e, národné parlamenty by teda mali plánovať také politiky, ktoré pozbudzujú produktívne verejné investície pretože tieto pozbudia aj súkromné investície. Čiže hovoríme o kombinácii súkromno-verejných partnerstiev. Preto si myslím, že výzva, pre ktorou dnes stoja mnohé európske krajiny, súvisí s otázkou e, ďalšej podpory investícií a prílevu investícií do príslušnej krajiny, investícií, ktoré by vytvárali pracovné príležitosti. Myslím si, že v rámci tohto parlamentu, tohto fóra je potrebné zamerať sa na tento bod pretože v tom momente, ako e, vyriešime otázku súkromných aj verejných investícií, e, výsledkom bude tvorba pracovných príležitostí, ako aj zlepšenie porozumenia e, Európskej únie a jej jednotlivých štruktúr v rámci národných parlamentov. Ďakujem. Ďakujem. Hovorili ste o tom, že komisia v, e, v roku 2015 predložila oznámenie o flexibilite a obsahujúce aj maticu štruktúrálnych prispôsobení. A nakoniec aj rada to podporila s tým, že sú tu isté obmedzenia, vrátanie jednoročného obmedzenia, e, pretože výhody z tohto balíčka možno čerpať iba v rozsahu jedného roka. Ale tieto veci v zásade nie je možné riešiť e, v rámci jedného roka, čiže to je jedna vec, o ktorej by stalo za to hovoriť. A teraz um, zástupca Holandska. Ďakujem. Ekonomiky členských štátov uh, sú prepojené a negatívny ekonomický vývoj v jednej krajine môže mať závažné dôsledky pre iné členské štáty. Ak sa pozrieme na konkurencieschopnosť Európskej únie ako bloku, vidíme, že v posledných 15 rokoch sa znižovala. E, pán Draghi z Európskej centrálnej banky požaduje reformy v členských štátoch, aby euro a eurozóna zostali stabilné. Na riešenie týchto problémov e, boli prijaté odporúčania špecifické pre jednotlivé krajiny. Ono by to mohlo fungovať, ale vidíme, že v priebehu implementácie nastávajú problémy nebola implementovaná ani polovica týchto odporúčaní. Preto sa pýtam, čo my ako členovia národných parlamentov, Náro- Európskeho parlamentu a Európskej komisie budeme robiť s nedostatočnou implementáciou týchto odporúčaní. Aké opatrenia by mali byť prijaté, aby boli posilnené aj ďalšie reformy? A e, naozaj je nevyhnutné, aby sme tie reformy smerovali k zvýšeniu konkurencieschopnosti Európskej únie a prospechu pre našu populáciu. Ďakujem za to, že ste poukázali na túto otázku. Je to skutočne kľúčová otázka. Komisia ehm, pre Holandsko e, takisto e, prijala tri odporúčania, v dvoch bol dosiahnutý istý pokrok, ale malý pokrok v treťom. Otázka je, ako vy, ako národné parlamenty, reagujete, keď sa zistí, že niektoré z odporúčaní ste neodporu- ne, ne, ne, nerealizovali. E- Áno, my to odporúčanie berieme veľmi vážne. Tohto ročné sú tri, trh práce, verejné financie, a my sme o tom hovorili v parlamente. Budúci rok budú voľby a tieto body tam zapracujeme, zakomponujeme. Takže sme v kontakte s komisiou a diskusie prebiehajú aj v parlamente. Ale ostatné parlamenty, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, ja dúfam, že aj oni urobia vo svojich hospodárstvách určité reformy, tak aby mohlo prosperovať hospodárstvo EÚ. Čiže veľké krajiny tie by mali určite ísť vzorom. Ďakujem pekne. Za EPP dostáva teraz slovo pán Hokmark. Pán predseda, ďakujem pekne. Ďakujem za túto diskusiu. Počúvam to tu veľmi pozorne a jedna vec je jasná a to, že všetci chápeme, že je potrebné vytvoriť stabilitu, aby sme dosiahli rast investícií a teda rast našich ekonomik. Áno, možno si nie sme až tak zajedno v tom, ako to dosiahnuť, ale keď sa pozrieme na tie vývojové trendy, tak vidíme, že tie ekonomiky, kde za posledných 2-5 rokov boli e, dobré odhady na budúce 2-3 roky, tak e, tam bol ten spoločný menovateľ e, stabilita verejných financií. No a tie krajiny, kde e, to postihnutie krízov bolo najväčšie, tak to sú tie, ktoré mali väčšiu flexibilitu. Tak to teraz voláme, teda, že mali väčšie deficity, lebo čím väčší deficit, tým väčšie bremeno, tým väčšia neistota. Čo však ja považujem za dôležitý problém, to nie je hospodárska politika v konkrétnej členskej krajine, ale máme tu iný problém, ktorý podľa mňa je relevantný pre všetky naše ekonomiky, nielen tie najviac vystavené deficitom a to, že ak postupne podkopávame dôveryhodnosť paktu stability, tak podkopávame aj stabilitu našeho hospodárstva, európskej ekonomiky. A myslím, že ten súčasný pokoj relatívny v európskom hospodárstve, hoci vieme, že sú tu určité problémy, ktoré vychádzajú na povrch, že tam vrie pod tým povrchom, ale jedna z tých príčin je to, že eh, pakt stability eh, stále je vnímaný ako nejaký nástroj na konsolidáciu verejných financií. A máme aj mnoho krajín, ktoré sa obajú touto cestou. A videli sme, že keď sa tou cestou vydali, tak sa veci aj zlepšili. Ale tie skutočné úspory, úsporná politika zavládla v tých krajinách, kde pred úsporami eh, je by veľkou lyžicou a ako by mali pocit, že čím viac peňazí vydajú, tým viac dostanú. Ale tak to nefunguje. A to podkopalo naše ekonomiky, teda tie individuálne a aj našu spoločnú európsku. Čiže Musíme naozaj tú fiskálnu konsolidáciu v každej krajine mm, vnímať ako prioritu, lebo to je predpoklad investícií, dlhodobého rastu a tvorby pracovných miest. Takže stanovenie priorít vo verejných výdavkoch a zachovanie paktu stability. Lebo ak e, padne dôveryhodnosť paktu stability, tak na to nadviaže pád množstva ďalších vecí a budeme vystavení ešte väčším problémom. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Gellieri z Talianského senátu, nech sa páči. Thanks very much. Uh, uh, Ďakujem pekne. Ďakujem za túto príležitosť viesť takúto užitočnú diskusiu. My súhlasíme s tým, že zameranie komisie v roku 2016 teda v tých odporúčaniach pre krajiny, že to zameranie bolo správne, teda tie tri hlavné piliere, prioritné, schvalujeme sú naozaj dôležité podpora investícií, štruktúrálne reformy a, a zachovanie um, zodpovedných verejných financií. Bez pochyb štruktúrálne reformy a dobre vieme, že mnohé krajiny už ich implementujú, že toto je dôležitý príspevok k zlepšeniu potenciálu strany ponuky v mnohých krajinách a teda v európskom hospodárstve ako celku. Taliansko sa pustilo do takýchto modifikácií, do štruktúrálnych refóriem. Podľa správy sme plne implementovali podstatnú časť odporúčaní za rok 2016 a naozaj napredujeme, pokiaľ ide o ten zvyšok. Čiže naozaj sme presvedčení, že toto je záväzok, ktoré je potrebné dodržať. Ale samozrejme, že sa dá urobiť aj viac. Každá krajina, vrátane Talianska, môže urobiť viac na zlepšenie obsahu reforiem. Ale je tu ďalšia dôležitá vec a to, že tie štruktúrálne reformy musia prebiehať v primeranom vonkajšom prostredí, teda to makroekonomické prostredie musí byť vhodné, aby tá reforma mohla byť úspešná. No a bohužiaľ, bohužiaľ, hoci došlo k nejakej obnove, súčasná Ekonomická obnova eurozóny a EÚ ako celku stále nie je postačujúca, je veľmi skromná. Hospodárske a sociálne náklady, ktoré priniesli toľké roky krízy, napríklad vysoká nezamestnanosť. Čiže naozaj tento nízkorastový profil je potrebné zlepšiť A to, čo hovorí správodajca, naozaj platí. Naozaj je teraz potrebný ten dopyt v eurozóne. Čiže ako podporiť ten vnútorný dopyt? My sme najbohatším trhom celosvetovo, ale neprejavuje sa to. Mm, nie je z toho udržateľný hospodársky rast. Prečo? Lebo fiskálna politika nepodporuje dostatočne vnútorný dopyt a investície, či už verejné alebo súkromné, tie tiež nie sú dostatočným príspevkom. Čiže naozaj je podstatné toto zdôrazňovať, aj sa to deje. Toto je stanovisko našej krajiny. Teda, že aby sme naozaj ten reálny rastový potenciál nášho hospodárstva využili, tak fiskálna politika by eh, mala byť implementovaná taká, že by sme v eurozóne ako celku mali dosiahnuť pozitívny výsledok, pokiaľ ide o fiskálnu rovnováhu. Lebo vidíme do skúseností rokov 2013, že tam tá fiskálna rovnováha bola negatívna, bolo to veľmi reštriktívne. A teraz, a to je dobré, sa to presunulo do tej pozitívnej oblasti, ale stále to neprispieva hospodárskému rastu tak, ako by mohlo. Čiže toto je vec, ktorú považujem za dôležitú. Čiže ako uh, toto vylepšiť, A ešte na záver, pri fiskálnej politike zohrávajú svoju úlohu verejné investície, ich objem na európskej úrovni lebo ten pozitívny príspevok je zjavný, pokiaľ ide o makro- a mikroekonomické dopady. Čiže toto je naozaj to smerovanie, ktorým sa musíme v roku 2017 uberať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz pán Holík z Maďarska. Ďakujem pekne, pán predseda. v mene Maďarského parlamentu by som sa chcel poďakovať za to, že pokračujeme v už e, začatej tradícii a že znova máme možnosť my, národné parlamenty, vyjadriť naše stanoviská, naše názory k Európskemu semestru 2016. Chceli by sme zdôrazniť to, že európsky semester považujeme za veľmi pozitívny. Odporúčania podľa krajín sú, kr- sú stručnejšie, sú zacielenejšie, to tiež vnímame ako pozitívne. A mm, je to veľmi vecné, vecné zameranie. To považujeme za veľmi dôležité. Hospodárstvo našej krajiny je podľa nás stabilné. Hospodársky rast u nás je takmer dvojnásobkom priemeru Európy. Náš rozpočet je stabilný a súhlasím s predračníkmi v tom, že tá stabilita zohráva obrovskú úlohu v fiskálnej politike. Maďarská vláda to uznáva, spoznala, drží sa toho náš rozpočtový deficit je menší ako 3 e, Dokonca sme viackrát boli za posledné roky pod hranicou 2 Takže máme naozaj stabilný rozpočet. Už 6 rokov sa znižuje aj naše zahraničné zadlženie, čiže aj tá finančná stránka je vypočítateľná. No a Maďarsko je aj z hľadiska investícií zaradené v bezpečnej oblasti na investície. No a aj komisia v rámci európskeho semestra uznala tieto naše pozitívne výsledky. No a rizika v nerovnovahách v našich financiách, takéto riziko skrátka neexistuje odporúčaniach podľa krajín, ktoré vypracúva komisia, by naďalej mali byť odborné, vecné, mali by obsahovať konkrétne odporúčania, konkrétne veci. A to sú parametre, ktoré považujeme za veľmi dôležité. To len, len toto totiž členským štátom umožní prijať konkrétne opatrenia, teda konkrétne odborné odporúčania zo strany komisie, také si predstavujeme. Z tých e, odporúčaní e, pôvodne ich bolo 5, teraz sú to už len 3 a toto všetko aj zodpovedá cieľom, ktoré si stanovila maďarská vláda. Rozpočtová disciplína, to je jedna z našich priorít. Potom e, sektorálne dane, tam pokračujeme postupne, tak aby naozaj bola právna istota pre podniky v Maďarsku a od toho si slubujeme aj zvýšenie investícií v našej krajine. No a potom ešte program verejne organizovanej práce. Tam prejde, prejde, prebehne reforma v tom, zmyšl, v tom zmysle, že nezamestnaní budeme sa snažiť čo najrychlejšie dostať naspäť aktívne na trh práce. Čiže aby som to zhrnul, tie odporúčania podľa krajín e, nám určené, tých sa držíme a máme aj výbor, Európsky výbor parlamentu a ten Európsky semester rovnako ako po minulé roky aj tento rok naozaj veľmi úzko monitoruje. Pred dvomi rokmi sme mali u nás zástupcu komisie, DG Finance, generálny riaditeľ a hovorili sme o reformách v našej krajine, o reformnom programe a aj o odporúčaniach pre našu krajinu. Tie zmeny, ktoré teda e, prebehli v rámci odporúčaní podľa krajín, považujeme za pozitívne a budeme sa naozaj týchto odporúčaní držať. Ďakujeme. Ďakujem. Gerasimo Bauras z Grecka. Nech sa páči. Kire proedre, kire Guldieri, chierume. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Gualtieri, ja som veľmi rád, že vás stretávam osobne. My sme boli elektronicky v kontakte predtým, takže rád sa s vami stretávam osobne. Považujem vás za niekoho veľmi objektívneho, za niekoho veľmi otvoreného, kto sa nebojí nahlas povedať svoj názor, Myslím, že ste aj priateľom Grecka, Myslím, že to tak môžem povedať. A myslím, že takýto názor prevládá v celom greckom parlamente. Iste viete, že naša krajina momentálne je súčasťou rámca, podporného rámca, Čiže nie sme priamo súčasťou eh, toho postupu eh, pri makroekonomických nerovnováhách, o ktorom tu dnes hovoríme, ale objektívne sa tento proces týka nielen tých členských štátov, ktoré sú jeho súčasťou, ale týka sa aj nás, mojej krajiny. Čiže musíme sa pozrieť na tú finančnú krízu, na všetky jej príčiny ako celok. Prečo keď EÚ a USA vstúpili do krízy, bolo to takmer paralelne. USA sa krízu podarilo prekonať po troch rokoch s relatívne vysokým rastom. Čiže v čom je problém v hospodárskej politike v Európe? Ja som počul kolegov, hovorili o reformách, ale aké reformy? Ktorým smerom? Lebo slovo reforma nie je neutrálne. v Európe neoliberáli vládnu. Čiže keď hovoríme o reformách, tak nie je to skoncovanie so štátom blahobytu, sociálnych výdobytkov, e, skoncovanie e, s pracujúcimi, tak povediac. O tom to musíme hovoriť. Občania Európsku úniu e, tiež vnímajú inak. Aj toto je taký bankrot pád, nesnáď až takých rozmerov ako v 1929, ale naozaj Grécko za tie posledné tri roky o tomto jasne svedčí. Čiže rast. raz nemáme. Máme stagnáciu. Narastajú iba nerovnováhy v sociálnej oblasti a taktiež medzi regiónmi. A zároveň explozívny rast chudoby, explozívny nárast nezamestnanosti. Nie je to iba Grécko. Počas tých rokov, čo uplatňujeme reformný program, tak máme nezamestnanosť 29 Takže takto to vyzerá momentálne a ako sa z toho dostať, ako sa z toho vymaniť. Kolegovia, potrebujeme podľa mňa zmeniť ten kurz dosť radikálne. Potrebujeme mať pakt rástu, taký, ktorý bude sa vyznačovať spravodlivým, udržateľným rastom, vychádzajúc z práva na prácu ako základného práva, ktoré sa momentálne často porušuje. Tiež musíme posilniť dialog medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom a musíme sa pozrieť aj na sociálne indikátory. Čiže, aby som to povedal inými slovami, nezamestnanosť a chudoba v EÚ to nie sú nejaké um, nezávislé premené, ktorým je potrebné sa zaoberať. Nie, oni sú výsledkom našich politík, politík, ktoré sú centrálne centrálnymi rozhodnutiami a súvisia s fiskálnou stabilitou. Čiže občania pracujúci, tí sú stratení, tí sa strácajú v tomto žargóne a v konečnom dôsledku členské krajiny a európske hospodárstvo sú v katastrofálnom stave a EÚ už nemá takú pozíciu v očiach občanov, ako mala. A neviem, kam to bude smerovať po Brexite. Stále sme ešte len v začiatkoch. A ešte jedna vec. Máme dvojaký meter. Nemecko napríklad. Tam máme 8-percentný prebytok a to tiež nie je v súlade s paktom rastu a stability. Ďakujem. Nine. Thank you. Mr. President, you, you said uh, nine. Yeah. Yeah, nine percent. Yes. Primary surplus. Yes. Yes, yes. It's... Pardon, je to 9%, takže ešte dokonca viac. Merci, monsieur. Imáš Perez. Parce que au moment où parle... Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ďakujem za e, tieto diskusie, lebo my tak budeme vyhodnocovať e, európsky semester a hospodárske politiky a e, za 2016, tak myslím, že naozaj to veľmi dobre načasované a veľmi vítam túto diskusiu. Naše služby monitorujú, ako sa odporúčania v krajinách uplatňujú. Naozaj obrovský kus práce, obrovské pokroky ale sú tu také požiadavky, či už sme v parlamente alebo v národných parlamentoch, tak e, je tu skrátka požiadavka, aby tých odporúčaní bolo menej, aby boli zacielenejšie, aby naozaj e, to bolo mm, nie copy-paste, e, ale aby to naozaj bolo zacielené na konkrétnu krajinu. A tie pokroky, ktoré sa dosiahli, tie sú naozaj neočkrepiteľné. No a ten potenciál koordinácie hospodárskych politík, e, lebo o toto ide v tých odporúčaniach podľa krajín, aby som to povedala slušne, áno, ešte sa tam dá čo to zlepšiť. Je tu taká marža zlepšovania. No a tie ďalšie cykly, tie ďalšie etapy musíme na to naozaj využiť. A to z troch hľadisk. Po prvé, využitie všetkých nástrojov hospodárskej politiky, ktoré máme reformované k dispozícii. A to tak, aby ten postup v prípade makroekonomických nerovnovách, áno, je tu taká tabulka, ale aj tie závery, ktoré môžeme mm, z týchto hospodárskych nerovnovách konštatovať, neviem, či sa z toho vyvodzujú tie správne závery. Alebo dostatočne. Máme tu dvojbalík, šesťbalík. Komisia požaduje od všetkých, aby sa držali pravidel. A je dôležité, aby aj komisia bola takáto prísna, pokiaľ o tie pravidlá. No a pravidlo tohto MIP, Macroeconomic Imbalances Procedure, aby tu bola rovnako prísna a aby bola naozaj dôveryhodná pri uplatňovaní tých pravidiel. To je prvá vec. Druhá vec, investície. Tu komisia naozaj oprávnenie v špecifických odporúčaniach na to poukazuje, ale jeden z vás spomínal verejné investície, súkromné investície. Áno, v kontexte súčasnej situácie tá dôvera sa neobnovuje a tak ďalej. Čiže naozaj potrebné kráčať s obomi nohami. Súkromné investície aj verejné investície. Oboje je potrebné. No a my sme vo veľmi politickej situácii ako Európsky parlament. My budeme hovoriť o druhej fáze Junckerovho plánu. Čiže aké nástroje by sa mohli využívať makroekonomické, aspoň v nejakej embryonálnej fáze na európskej úrovni, všetci spoločne. Prečo? Chceme tento nový Junckerov plán. Čo ním chceme dosiahnuť? A ešte tretí bod. Niektoré aspekty by bolo potrebné ešte prehlbiť, keď sa pozrieme na tie špecifické odporúčania podľa krajín. Je tu jedna vec, kde sa ešte dajú veci zlepšiť a to je e, fiškálna otázka v rámci fiškálnej oblasti. Áno, vieme, že e, to nie je e, plná kompetencia na úrovni EÚ, ale takéto odporúčanie, to presne môže byť nástroj nejakej politickej uh, Eh, orientácie, pokiaľ ide o fiskálnu politiku v príslušnej krajine eh, z nejakého globálneho hľadiska. A myslím si, že komisia by mala byť odvážnejšia a zájsť ešte o krok ďalej v odporúčania, tak aby to bola lepšia rovnováha medzi fiskalitou a zdaňovaním eh, práce a kapitálu, teda aby ten fiskálny systém skôr bol naklonený stratégii investícií a zamestnanosti, lebo toto je podľa mňa náš spoločný cieľ. Thank you. Paolo Trigo Pereira. Portugalsko, pán Pereira. Trigo, Trigo Pereira, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení členovia národných parlamentov Európskeho parlamentu, vážený pán predseda. Ďakujem eh, Takéto, za takéto stretnutie som veľmi rád, že sa niečo také koná. Som vlastne jediným členom portugalského parlamentu, ktorý sa tohoto stretnutia zúčastní a rád by som vám sprostredkoval pohľad portugalského parlamentu, ktorý je, myslím, značne konsenzuálny. A to väčšinový konsenzus. A vlastne v celom Portugalsku. Toto stretnutie sa odohráva v veľmi dôležitom okamihu, pretože viete, že 3. októbra sa bude konať stretnutie výborov ECO, REGI a komisárom Kretušom. Je to vlastne prvýkrát, čo sa e, bude konať štrukturovaný dialog medzi členmi Komisie Európskeho parlamentu. No a témou bude, ako určite väčšina z vás vie, je otázka, či sa budú zavádzať sankcie voči Portugalsku a Španielska ohľadne E, tých problémov pri vyplácaní peniazy do štrukturálnych fondov, keďže ani Španielsko, ani Portugalsko e, nevyplnilo tie odporúčania komisie z roku 2015. Tak ja poviem tie dva hlavné body hneď na začiatok. Poprvé, portugalskí poslanci sa jednoznačne zhodujú na tom, a tá zhoda panuje naprieč politickom struktúre, naozaj je to prevažujúca väčšina aj voči portugalským občanom, že tieto sankcie nielen, že sú nespravodlivé, ale sú aj kontraproduktívne. E, rozhodnutie zaviesť sankcie by si malo aj tohoto byť dobre vedomé. Ide to proti podpore európskeho projektu v Portugalsku a to vo všetkých inštitúciách. Vo všetkých inštitúciách sú samozrejme takí tí tvrdí zastanci politiky a vynúcovania pravidiel, tí, ktorí tvrdia, že je treba pravidelne naozaj dodržiavať tvrdo bez ohľadu na sociálne a ekonomické dopady. Potom je tam vždy skupina, ktorá tvrdí, že prostriedky sú vlastne nie tým, čím sa chceme dostať k cieľu a preto sú ochotní pravidlá vykladať s istou flexibilitou, pričom sú schopní zohľadiť nielen dopady na danú krajinu, ale aj pre zachovanie dôveryhodnosti samotných pravidel. Druhý bod, ktorý tu chcem veľmi jasne vyjadriť, znie takto. Radi by sme videli aspoň istú flexibilitu, keď sa uvažuje práve o uvalení týchto sankcií. Skúsim aspoň pár z tých, ktorí zastávajú to tvrdé vynúcovanie pravidiel, presvedčiť o tom, aby aby videli náš e, pohľad na vec a boli teda flexibilnejší, tak ako to vidíme my. Čo je najlepším úmyslom e, a vlastne čo je v záujme EÚ? Ak odíde Spojené kráľovstvo, tak to nás bude 27. Pred rokom ešte to nebol cieľ. Vychádzali sme z toho, že nás bude 28, možno 29 alebo 30. Ale dnes už je tu otázka, ktorá sa vlastne začína kryštalizovať ako kľúčová otázka pre fungovanie EÚ. E, na začiatku semestra sa zverejnila tá správa o ekonomickom semestri a stojí tam aj e, cie, ako cieľ e, vlastne znovu naštartovanie investícií, rast ekonomiky. Je to jednoznačná priorita. No a v tejto súvislosti potom Banková únia je nutnosťou. Musí sa zrealizovať, aby sme dokázali dosiahnuť finančnú stabilitu, pretože bez zamestnanosti a bez rastu európsky projekt zlyhá. Žiaľ, nemám čas, aby som tu rozvíjal podrobnosti, ale môžem povedať ešte na záver túto vec. A možno e, buď dostanem ešte neskôr väčší priestor, viac priestoru sa vyjadriť. E, v skrátke, situácia v Portugalsku vyzerá následovne keďže tam máme ten deficit v roku 2016, e, už dokážeme rozpočet konsolidovať. To znamená, budeme mať ten deficit 2,3 To znamená, konsolidácia rozpočtu sa deje. A otázka stojí, máme teraz uvaliť sankcie na krajinu, ktorá dokážala, dokázala ten rozpočet konsolidovať? Ktoré sme na HDP, všetko sa podarilo stabilizovať, zakázali sme nakopnúť rast a aj zamestnanosť. Tak toľko, nechávam túto otázku a dúfam, že potom ešte bude mať priestor sa vyjadriť. Ďakujeme pekne a ďakujeme aj za pripomenutie toho štruktúrálneho dialogu medzi výbormi Ekon a e, Regi, teda už v pondelok a to určite bude možnosť diskutovať o, teda bude sa tam diskutovať o možnosti zastavenia prílevu peniazy do štruktúrálneho fondu a ďakujem za vaše vystúpenie. To je určite dôležitý príspevok na diskusiu, aby sme videli, ako vyzerá portugalský pohľad na vec. E, Markovali CDD, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj všetkým zástupcom národných parlamentov, že sa dnešného jednania zúčastnili. Chcem povedať asi toľko. Európsky sen sa stal trošku nočnou morou, pretože tie odporúčania, ktoré jednotlivé členské krajiny dostávajú, sa nepačia ani ľuďom, nepačia sa ani e, politickým zástupcom občanov. Je to naozaj recept, ktorý zlyhal škrty, privatizácia, súkromné investície, reformy a tak ďalej a tak ďalej, znižovanie platov prostredníctvom reforiem trhu práce, tak ako to vidíme v Grécku, v Španielsku, v Taliansku či vo Francúzsku. No otázka znie, prečo sa takéto opatrenia aplikujú? Preto, že chceme neustále obhajovať nástroj, konkrétne euro. O tom tu nejde diskutovať a je to kvôli aj tým fixným výmenným kurzom a to je dôvod, prečo dochádza k týmto problémom. je treba naozaj veľmi jasne definovať ten kľúčový problém. Menová únia nám ukázala, že nie je možné mať jednu menovú politiku pre 19 krajín. Jednoducho týchto 19 krajín potrebuje rôzne sadzby. Je tu 24 jazykov A už aj to dokáže byť problematické. V Spojených štátoch amerických je to inak. Tam funguje angličtina a aj je jedna mena. Jeden jazyk, jedna mena a to zamestnancom dáva možnosť e, sa presťahovať za prácu, väčšiu mobilitu a tak ďalej, ale v Európe sú podmienky iné a preto je to naozaj všetko protikladné, tak ako Draghi pred chvíľkou osvetlil a podobne ako ostatní kolegovia. Eh, ktorí tvrdili, že tento program je pre nás správny. Nie, paradigma je treba zmeniť a nie až s takým náboženským etosom tu adorovať jednotnú menu, pretože potom sa veci iba zhoršujú a nakoniec sa to bude postupne rozpúšťať, príde referendum, prípadne niektoré krajiny začnú vystupovať z menovej únie a tak ďalej. To sú ale demokratické pozície. Videli sme v Portugalsku, Španielsku, určite budete súhlasiť. To sú krajiny, ktoré sú jednoznačne trestané za rozhodnutia politikov, ktorí e, opäť zastupujú iba záujmy svojich ľudí a potom im ešte k tomu nariadenia a príkazy technokratov z komisie. Takže takýto postup je z nášho pohľadu, z môjho pohľadu neobhajiteľný. Myslím, že tu naozaj chodíme iba okolo horúcej kaše a jednoznačne je treba zachovať prístup s chladnou hlavou. Bavíme sa veľa o institucionalizácii trojky, že bude niečo ako Európske ministerstvo financí, nejaký technokrat, ktorý vezme peniaze e, z vášho národného rozpočtu a bude si z toho robiť svoje reformy. Preto musíte vysvetliť aj svojim voličom, že je takýto zámer a uvidíte, či e, nakoľko je ťažké ísť práve týmto smerom. Je treba tie problémy pomenovať a povedať, že to, takýto fungujúci európsky projekt je neudržateľný. Pokračujeme cestou, formou spolupráce medzi jednotlivými štátmi, pretože nakoniec uh, dojde k nekontrolovanému rozpadávaniu a to bude nahrávať do karát špekulantom a ľuďom, ktorí investujú do európskeho konfliktu. A bude to hrať do karát práve tým, ktorí sú proti Európe, tak ako to vidíme už dnes. Samozrejme, my sme do tých princípov investovali už veľmi veľa, ale žiaľ vidíme, že v posledných rokoch to zlyháva. A smer, smerujeme e, do politickej krízy, ktorá sa môže stať nezvládateľnou. Je treba hľadať aj nové riešenie a nie naozaj neustále náboženským spôsobom takmer obhávať koncepciu ako je euro a tak ďalej, keď sa ukázalo, že to skôr hrá do rúk veľkých mocností, než skutočne občanom. Na čo robíte tu vy? Vy tu predsa zastupujete ľudí. Ja zastupujem novú politickú silu v Taliansku. Prieskumy v Taliansku ukazujú, že sme prvým politickým hnutím a je naozaj treba, aby sme sa zobudili, aby sme sa ob... postavili na odpor takémuto typu spolupráci. Je to treba e, sa aj zbaviť tých ľudí, ktorí nás do tejto situácie dostali. Onofrios Kula, Cyprus. Ďakujem pekne, pán predseda. To všetko najskôr chcem povedať, že sme veľmi radi, že sa nachádzame tu na pôde parlamentu v rámci toho európskeho semestra, že beží ďalšie kolo s tým, že úspešne sa v marci skončil proces prispôsobovania a verím, že takýto dialog je nápomocný rovnako na európskej ako národnej úrovni. A môžem e, vyhlásiť, že reformy potrebujeme aj na európskej úrovni. To je jasná vec. Je jasné, že eurozóna je nedokonalým projektom. Táto menová únia zatiaľ má svoje nedokonalosti a je treba na nich zapracovať. V rámci toho mm, ekonomického semestra vidíme, že makroekonomické nerovnosti, nerovnováhy v jednotlivých a nezrovnalosti v jednotlivých krajinách sa istým spôsobom prenášajú aj do ostatných krajín. Myslím si, že tú politiku môžeme skoordinovať a to určite pridá hodnotu a pomôže nám dosiahnuť spoločné ciele. Čo sa týka tých ustanovení stanových bod pre Grécko, eh, pre, pre Cyprus, pardon. A riešime otázky napríklad dôchodkov. Znížili sme napríklad minimálne záruky pre minimálny plat pre našich občanov. Takže riešili sme minimálnu mzdu, ktorú sme reformovali reformy ale naozaj by nemali ísť iba na účet pracujúcich robotníkov, ale môžu ísť aj smerom, ktorý, ktorý, ktorý bude možno vítanejší, populárnejší. Naša vláda predložila niekoľko zákonov do e, zákonodárneho orgánu a do konca e, rokov by sa o nich malo hlasovať. Mala by sa zvýšiť napríklad mobilita verejných zamest- štátnych zamestnancov aj v rámci ministerstiev, aj medzi jednotlivými ministrami. Ďalej e, opatrenie na zvýšenie mm, alebo na, na rozbehnutie EG vlády, elektronických fóriem, teda štátnej správy aby sa zrýchli jednotlivé procesy a postupy. Budeme stielať služby, tak aby to za čo najmenších nákladov sme dokázali poskutovať čo najlepšiu službu našim občanom. Súhlasíme s tým, že tie makroekonomické nezrovnalosti, nerovnováha, vysoká, vysoký verejný dlh a nefungujúci bankový sektor sú problémom, ktoré, problémami, ktoré treba riešiť a reformovať. A aj keď som pomenoval tieto problémy, dá sa povedať, že naše hospodárstvo darilo sa nám lepšie, než sme očakávali. Na rok 2016 očakávame e, viac než 27 rast, čo je o mnoho viac než je európsky priemer a ďalším potešujúcim faktom je, že budeme mať nulový fiskálny deficit, takmer nulový fiskálny deficit. To isté potom platí, je očakávanie na rok 2017, kedy ten ekonomický rast by mal byť 3% a prípadne vyšší a fiskálny deficit bude na úrovni 0,5% našho HDP a to je maximálny odhad. Preto v tomto rámci vnímame teda pozitívny vývoj, ktorý očakávame v oblasti zamestnanosti a aj úrokových sadzieb, alebo teda e, možnosti pôžičiek. Takýto nízky. E, máme, mali sme pomerne malý priestor na nejaké fiskálne opatrenia a vďaka tomu sme mohli zni- ale predsa sme mohli znižiť aspoň niektoré dania a sadzby. A v rámci toho sa nám podarilo e, dosiahnuť e, výrazné úspechy. Takže sme vlastne takým príkladom toho, ako je možné mať aj úsporné opatrenia, fiskálne opatrenia a zároveň naštartovať rast. Takže ten deficit sme dokázali znížiť zo 6% takmer na nulu v priebehu dvoch rokov. A sme naozaj dokazom, že tie úsporné opatrenia fungujú a dokáže sa pritom naštartovať aj ekonomický rast a myslím, že dokážeme takto fungovať až v roku 2020. Ďakujem pekne. Lotyšsko, pán Richard Kols. Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem tu už. Chcem povedať jednu konkrétnu vec, ktorá sa týka Európy, ktorá z môjho pohľadu e, sa tu ešte nepreberala a je to vlastne jeden z dôvodov, prečo ten ekonomický rast je taký pomalý. Uh. a máme pred sebou aj úlohu zvládať šedú ekonomiku, konkrétne nelegálne zamestnávanie. Odhady sú, že celých 7 celého HDP je, mm, je teda tá nelegálna práca, nelegálne zamestnávanie je v objeme až 7 HDP. Má to samozrejme dopad na rozpočtové príjmy, na sociálny systém EÚ. E, pýtam sa, prečo sme túto tému ešte neriešili v, tej, na, v návrhu správy. Áno, je, ilegálne zamestnávanie sa riešilo zo všetkých možných strát, ale teda rôzne témy sa riešili, ale ilegálne zamestnávanie nie. Ide to ruku v ruke aj s krízou migračnou. Vieme z Nemecka, že asi 200 žiadateľov o azylov ktorí nedostali medzinárodnú ochranu, tam proste jednoducho ostávajú. To znamená, z čoho žijú? toho, z toho plynú obavy pre európskych občanov, pretože nedostanú prácu, nemajú možnosť sa zamestnať a nedostanú ani podporu. Takže moja otázka je, či budú nejaké stimuly na riešenie nelegálneho zamestnávania v členských krajinách, pretože v Lotyšsku s tým naozaj bojujeme a myslím si, že tento problém je aj v iných členských krajinách. Ďakujem. Thank you. Mr. Stark. Ďakujem. Pán Starbaty, EPP, Európsky parlament. Ja to, to, hovorím za našu za ECR, za frakciu ECR. Bavili sme sa tu už o raste a tak ďalej. Už to hovoril kolega z Cipru, že bez vyššej zamestnanosti a vyššieho rastu jednoducho EÚ zlyha. stroskota. Uh, sú to možno tvrdé slova, ale myslím si, že je to pravdivé. Pozrime sa na tie veci jednotlivo. V zásade nejde o EÚ, ale ide o eurozónu. To je ten problém. A EÚ vlastne nie je jednotný zlok. Eurozóna je rozštiepená. Napríklad sa nám nevyvíja rovnakým tempom konkurencieschopnosť. Keď sa pozrieme na podiely jednotlivých členov na e, svetovom obchode, tak podiel Nemecka od roku 2000 zostáva konstantný. Aj keď Čína sa dostala v tejto tabulke veľmi vysoko, e, podiely v Nemecka, e, pardon, Francúzska, Talianska padlo na polovicu. To samozrejme znamená, že dnes prichádzajú o vývozy a tým pádom prichádzajú o pracovné miesta. Keď sa pozrieme na celkový rast, rast v eurozóne sa odhaduje na 1,6 Rast v EÚ bez eurozóny by bol 2,7 a keď ešte z eurozóny e, vy, vy, o, si odmyslíme treba z Holandsko či Nemecko, krajiny, ktorým sa darí dobre, tak bude to číslo ešte horšie. A potom si kladím otázku, prečo to tak je? Prečo je eurozóna najpomalšie vlastne rastúci čas, rastúca svetovej ekonomiky? Táto otázka je naozaj dôležitá. A potom sa jednoducho nevyhneme tej otázky, ktorú položil pán Koleda. Čo sú tie dôvody? Čo sú dôvody, pretože v Nemecku, e, podobne ako USA, nezamestnanosť od roku 2007 klesla z 10 na 5 Čím to, že od, e, za tieto roky rastieme veľmi dobre? Čím to je? že ten vývoj v južných krajinách je iný. Naopak, nezamestnanosť rastie z 10 na 25-20 a, hlav, a ešte vyššia medzi mladistými. Čím to je? A nie každý povie, že bez, keby sme eurozónu nemali, ne, hovoríte, že je to výmenný kurz, smenný kurz. Dobre, fajn, ak je to nesprávne, ak je treba nadhodnotený pre krajiny juhu EÚ a naopak podcenený pre Nemecko a ostatné krajiny, dobre, chápem, Možno by to bolo tým. Ale vývoz v Nemecku je subvencovaný. Naši ľudia sa nemusia vlastne ani moc snažiť, aby boli e, konkurenčne schopní na medzinárodných trhoch. Export naopak z južných krajín je zdanený. <laughs> To je jasné, že keď vývoz sa daní, tak pretože ten zmenný kurz je nad, nadsadený, zmenný kurz je nadsadený, tak máte problém niečo dostať na medzinárodné trhy, to je jasné. A keď pán Trági sa tu snaží E, s, s tou politikou nulovej, respektíve minusovej sadbovej politiky, úrokovej sadby, to nefunguje. Nemôžete nejakým spôsobom eliminovať falošné relatívne ceny môže nejakým spôsobom dosiahnuť, aby sme sa držali pohromade, ale nedokážete ekonomickými prostriedkami zabrániť tomu, aby sme sa nerozpadli. A neustále na tejto pôde parlamentu opakujem, že nie je možné hovoriť, že potrebujeme väčší rast. Nie, musíte vedieť, prečo je rast v iných krajinách vyšší než u nás. Na juhu EÚ, keď dokážeme zodpovedať na tieto otázky, potom môžeme vytvárať nejaké koncepty. Bez toho, vážený pán predseda, budúci rok, ďalší rok a potom znova budeme riešiť stále tie isté problémy, budeme tu bedákať, potrebujeme, že potrebujeme väčšie investície, súkromné, verejné, väčší raz a tak ďalej. Najzásadnejšie je, že každý investor v každej krajine pozerá na vyhliadky do budúcnosti. A pokiaľ sú tieto výhľadky do budúcnosti e, nedobré, môžeme, tu baviť, môžeme sa tu baviť, koľko chceme o nutnosti verejných a súkromných investícií. Nič sa nestane. Ďakujem pekne. Vieš čo, už... Thank you very much. Veľmi pekne ďakujem. Klaudio Grech, Malta. Thank you, Mr. President. Thanks. E, ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj kolegovi doktorovi Percanovi e, Sandovi za jeho správu e, ktorý, ktorá poukazuje na zásadné a kľúčové aspekty stojace pred Európou z hľadiska investícií. Nemožno pochybovať o tom, že tri hlavné priority komisie posilnenie ekonomického rastu, E, znamenajú tú správnu cestu a správny smer našej diskusie. My tento smer podporujeme, ale chcel by som sa zamerať predovšetkým na prvú prioritu a to je podpora investícií. E, túto podporu musím prepojiť na e, menovú politiku, ktorá ešte neurobila všetko preto, aby naplnila očakávania týkajúce sa ekonomického oživenia a rastu. Je potrebné, aby sme eh, oživeniu rastu venovali väčšiu pozornosť, vyššiu prioritu a aby sme zvýšili význam inovácií vo všetkých členských štátoch. Inovácie eh, zvyšujú pridanú hodnotu, posilňujú produktivitu a výsledkom je udržateľný rast a je to aj zásadný e, stimul pre investície. Výsledkom je vyššia zamestnanosť e, a Takisto e, je to spôsob, ako riešiť zlyhania, ku ktorým dochádza v EÚ z hľadiska znižovania chudoby. Eh, chcel by som povedať, že v tomto kontexte je potrebné zvýšiť úsilie na posilnenie investícií eh, nielen v jednotlivých, eh, nielen v celej EU, ale konkrétne v jednotlivých členských štátoch. Je potrebné, aby sa posilnil duch subsidiarity aby sa prijímali riešenia, ktoré sú prispôsobené danej situácii, aby sa vytvárali rámce potrebné na zvýšenie inovácií v celých členských štát- vo všetkých členských štátoch. Ehm, tie členské štáty, ktoré ešte stále zaostávajú, pokiaľ ide o inovácie, by mali zvýšiť svoje úsilie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám. Paloma López, GUE. Ďakujem, pán predseda hovoríme o odporúčaniach, ale je potrebné, aby sa dosiahla zásadná zmena politik. Potrebujem priame verejné investície, progresívne zdaňovanie, e, silný verejný sektor e, a rast miest. Ale toto je pravý opak toho, k čomu v skutočnosti dochádza, pretože my obetujeme našich ľudí na oltár nefungujúcej menovej politiky. Neriešia sa problémy ako nezamestnanosť a ako sú nerovnosti, ktoré sú dôsledkom neoliberálnych politik rastie zadlženosť, dochádza k otrasom finančného sektora. Napríklad v Španielsku sa zdvojnásobil verejný dlh. Predtým sme tento problém nemali. V súčasnosti je verejný dlh dvakrát vyšší než HDP. A to všetko musia platiť ľudia práce. My si nemôžeme dovoliť, e, aby sa takýmto spôsobom ohrozovali sociálne práva, aby dochádzalo k deštrukcii pracovných miest v prospech nadnárodných spoločností. Narhované zmeny krízu iba zhoršujú a majú výrazné sociálne dôsledky. Dochádza k vydieraniu vlád, ktorým e, sa vyhráža tým, že sa im prestanú poskytovať štrukturálne fondy, ako je tomu napríklad v Španielsku. Tým sa rozdiely medzi krajinami ešte prehlbujú. Napríklad Nemecko, Holandsko si môžu dovoliť všetko, nemusia dokonca plniť ani zmluvy. Podľa zmluvy je súdržnosť Európ- základným konceptom Európskej únie ale zdá sa, že niektoré štáty sa snažíme stlačať ku dnu. My e, hovoríme o reformách, ale je to istý damoklov meč, predovšetkým pokiaľ ide o krajiny južnej Európy, ako je Španielsko, e, Grécko, Portugalsko. Ako možno očakávať e, od týchto opatrení, že nebudú narúšať zvrchovanosť štátu. My v Španielsku predkladáme Európskej komisii plány nových škrtov, ale tým zároveň pohrdáme základnými demokratickými procesmi. Zmena politiky to je základná cesta, ktorá povedie k lepšej Európe. Ďakujem. Pán Silva Pereira. Obrigado, presidente. Um breve... Ďakujem, pán predseda. Chcel by som eh, veľmi v stručnosti povedať, že tento týždeň bude výbor Ekon hovoriť s predsedom Európskej centrálnej banky a bude sa hovoriť o vyhliadkach rastu v nadchádzajúcom roku. Um, bude sa hovoriť o raste eurozóny o 1,7 a bude vyjadrená nádej, že rast v nadchádzajúcich rokoch bude nižší, než je toto číslo. 1,6 v roku 2017 a ešte menej v roku 2018. Európska centrálna banka vyzvala k fiskálnej politike, ktorá by umožnila, aby EÚ splnila svoje ciele. A ja by som teda chcel navrhnúť, aby sme na európskej úrovni prijali nejaké vyhlásenie týkajúce sa fiskálnej politiky a toho, či európsky semester zodpovedá súčasným potrebám, pretože samotná menová politika nedokáže vytvoriť udržateľný rast a investície, ktoré sú nevyhnutné na tvorbu zamestnanosti. existuje dostatočná flexibilita v spôsobe uplatňovania pravidiel, pokiaľ ide o sankcie a, alebo penále pre Portugalsko a Španielsko. A, a to dokonca aj v situácii, keď Portugalsko má e, dosiahnuť deficit nižší než sú 3%, sú teda úplne proti produktívne ne, nejakým spôsobom nepozbudzujú rast a zamestnanosť. Európsky semester by mal vyzývať, aby tie krajiny, ktoré majú vyššie marže, urobili, prijali opatrenia na stimuláciu rastu. Niektoré krajiny by mohli robiť oveľa viac mohli by um, robiť, eh, príjmať viac opatrení. Junckerov plán by mal smerovať k prekonávaniu eh, asymetrii napríklad medzi Nemeckom a južnou časťou Európy. Je eh, Junckerov plán schopný prekonať niektoré z týchto asymetrií medzi európskymi krajinami? To je otázka, ktorú by som eh, tu chcel predložiť ťažkosti spojené s európskym semestrom súvisia s neprestajnou eh, sú s tým, že sa nedostatočne prehodnocujú jednotlivé opatrenia, aby zodpovedali potrebám občanov. Ďakujem veľmi pekne. Nemám tu žiadne žiadosti o slovo a preto si dovolím vyjadriť sa k tomu, čo tu odznelo, e, pretože kolega Starbaty aj ďalšie príspevky boli veľmi stimulujúce, týkali sa predovšetkým toho, prečo nezabezpečujeme dostatočný rast. Boli tu vyjadrené rôzne názory e, týkajúce sa Eh, jednotlivých opatrení. Podľa mňa menová a eh, hospodár, menová hospodárska únia E, vyžaduje istý postup a uplatňovanie istých pravidiel, ale dovolím si tvrdiť, že tie pravidlá nefungujú e, tak, aby znižovali deficit. Ak sa pozrieme na e, deficity v eurozóne, vidíme, že zo 6,3 v roku 2009 klesol na 1, 9 v roku 2016, ale tu možno povedať, že tu tie pravidlá dobre fungujú, pretože nám sa podarilo znižiť e, za tri roky deficit e, veľmi výrazne. E, takže nemožno tvrdiť, že by riešením vášho problému bolo len zniženie deficitu. To samo o sebe by nefungovalo ale takisto je ťažké spochybniť názory tých, ktorí hovoria, a nie je to len e, menšinová pozícia, aj e, MMF a ECB tvrdia, že konečne sa nám našťastie podarilo zvládnuť e, expanzívny fiskálny rast po neutrálnom roku 2015. Čo budeme robiť v roku 2017? Budeme chcieť, aby tento piškálny, e, táto fiskálna pozícia sa zúžila. E, otázka je jasná, ale aj odpoveď je celkom jasná. My sa nechceme vrátiť k k e, tomu obmedzovaniu. E, my si myslím, že 1,9% deficit e, zabezpečuje dostatočnú úroveň agregovaného dopytu, ale to samo o sebe nestačí. Ako povedal aj pán Draghi, je potrebné vnímať aj kvalitu týchto investícií priamých investícií. Tu nejde iba o agregovaný dopyt, ktorý prispieva k potenciálnemu rastu. Je naozaj potrebné e, zabezpečiť aj ďalšie veci, ako je odstranenie nerovnováha, nerovna, nerovnováha medzi úsporami a investíciami. Je to naozaj e, niecelkom celkom v poriadku, keď vidíme, že tu na jednej strane sedíme na veľkých objemoch peňazí, ktoré netransformujeme do podoby investícií. E, myslím si, že e, príspevok takejto podporujúcej fiskálnej politiky je veľmi dôležitý. A podľa mňa je veľmi ťažké byť zároveň proti expanzionistickej menovej politike ECB, proti posilňovaniu vnútorného dopytu, proti ehm, transferu do krajín, ktoré majú zvýšený dopyt na jednej strane a e, požičiavaniu peňazí na druhej strane. Podľa mňa je ťažké riešiť otázku e, prežívania e, spoločnej meny. Je to otázka, ktorej musíme naďalej venovať pozornosť v rámci našej diskusí. Zároveň však úplne podporujem tých, ktorí hovoria, že je potrebné posilniť konvergenciu a konkurencieschopnosť a zvýšiť aj koordináciu ekonomických politík, aby sme mohli zabezpečiť štrukturálne reformy zvyšujúce produktivitu a posilňujúce náš jednotný trh, ktorý je našou veľkou a silnou devizou. Myslím si, že táto rozprava bola veľmi, diskusi- veľmi zaujímavá. E, máme ešte nejaký čas, takže nechcem hneď pristúpiť k záverom. Skôr než odovzdám slovo e, spravodajcom, tak sa chcem spýtať, či niekto má záujem ešte niečo povedať. Máme tu ešte istý časový priestor. Áno, ďakujem, pán predseda, že ste sa k tomu ešte raz vyjadrili. Tie základné poznatky Ehm, hlavne Keynesovskú teóriu tu musíme uplatňovať, teda všeobecnú ekonomickú ehm, teóriu. Pokiaľ ide o politiku, ktorá sa uplatňuje v rôznych krajinách, je rôzna. Napríklad v Nemecko my exportujeme e, výrobky a importujeme pracovnú silu. V iných krajinách je to inak. Čiže toto sú základy všeobecnej ekonomickej teórie. A potom menová politika. Teda, že e, hospodárstvo sa e, dá ovplyvňovať peňažnou politikou. Áno, centrálna banka môže e, pridať likviditu alebo ubrať, ale e, to, že či firmy budú investovať alebo nie, o tom Draghi nerozhodne. To, čo on robí, je negatívna e, úroková politika a tie štruktúrálne politiky sú potrebné, tak tie sa vďaka tomu posúvajú na neskôr, lebo je to jednoduchšie pri 0% tak sa zadlžovať, ako robí štruktúrálne reformy. Veď to vidíme, vidíme to na vlastné oči, že štruktúrálne reformy sa nerobia. A toto je podstatná vec, podstatná. A nevýhody z dlhodobého hľadiska, ktoré má e, táto negatívna úroková politika, teda tie bankové marže, e, sa úplne scvrkávajú. E, v Nemecku to úplne vidíme, veď to sú obrovské prostriedky a to je také prerozdelenie z dola hore, keď sa pozrite na Eh, aktíva, koľko stoja eh, napríklad reality, akcie, umenie, veď eh, to je úplne zvrátené. A čo s tým urobíme? Toto je veľké, veľmi rizikovo nebezpečný vývoj. Ja sa teším, že predseda mi dal tú možnosť znova vystúpiť a jasne musíme povedať, čo je potrebné. A ja som za to. A my sa musíme postať o to, aby Európska únia zostala pohromade lebo na toto sa môžeme spolahnúť, ale Nemôžeme držať dokopy do nekonečná menovú úniu, ktorá sa rozpadá, kde sú obrovské rozdiele. Čiže najdôležitá otázka, ktorú si musíme klasť, tá spočíva v tom, čo je potrebné, čo je treba, aby sme zadlženým krajinám pomohli, aby sme im pomohli aký model im poskytnúť, aby znova mohli vytvárať pracovné miesta priamo v krajine. To je tá otázka. A v Grécku nejde o Grécko, ide o peniaze, ktoré majú banky v Grécku. Vôbec nejde o Grékov. Lebo tie peniaze sa potom vracajú do tých krajín. Čiže nejde o Grécko, ide o to, že sa snažíme eurozónu udržať pokope, lebo sa bojíme, že keď vystúpi Grécko, vystúpia iné krajiny. Grécku môžeme pomôcť iba vtedy, ak povieme, Pozrite sa na menový kurz, nájdete si taký, aby ste boli konkurencieschopní. A potom budú môcť nahradiť, nahradiť vnútorný dopyt vonkajším. Ja mám rád Grécko, je to super krajina, ale ak sa to neurobi, veď koľko turistov by mohlo byť v Grécku a potom budú môcť zamestnávať e, ľudí v cestovnom ruchu a odpustenie dlhov. To je dôležité. Grécko svoje dlhy nikdy nesplatí. Čiže preto som za to, aby sme úplne odpustili Grécku dlhy. A každý tu vie, že podnikateľ, ktorý išiel do konkurzu, že on potrebuje e, nejaké financovanie na to, aby mohol zatvoriť tie pracovné miesta. Čiže e, financovanie, odpustenie dlhov, a menový kurz. Toto jediné Grécku pomôže. Ale naďalej pokračovať v tej istej politike ako doposiaľ a dúfať, že e, nám Boh e, zhodí dolu nejaké zadračné riešenie, to nám nepomôže. Ďakujem pekne, pán Pacer, že som mal možnosť ešte raz vystúpiť. Thank you very much. Debate is becoming lively. That's good. <laughs> We have 20 minutes. So... Máme ešte 20 minút. Máme tu kolegu z Holandska. Vy začnite a potom eh, dáme slovo kolegovi. Táto diskusia je mimoriadne živá, veľmi sa mi páči. Eh, chcel by som povedať, že som to z toho dôvodu, že chcem, aby EU zostala pokope. Moja krajina má však aj ľudí, ktorí si neželajú jej prežitie, ale ja chcem, aby EU zostala silná. Eh, kolegovi z Portugalska E, pokiaľ ide o Portugalsko a e, penále pre sankcie pre Portugalsko, tak e, podpora EÚ sa oslabí. Ale pokiaľ ide o našu krajinu, tak tam pokiaľ by sa takéto penále neuplatňovali napríklad pre Portugalsko, tak podpora EÚ v našej krajine sa oslabí. A naozaj, keď si zoberieme aj ďalšie ďalšie krajiny, o ktorých sme tu počuli. My naozaj tvoríme spoločne európsku ekonomiku a pokiaľ sa nám podarí zvyšiť konkurencieschopnosť, tak budeme radi. Pod, po, po, podporí to naše šanci pri voľbách. My e, nechceme silnejšiu, Európu, un, silnejšiu Európsku úniu na úkor oslabenia slabších štátov. E, sa, ďakujem veľmi pekne. Samozrejme je takisto potrebné sa rozhodnúť, či pravidlo je inteligentné alebo nie. Mali by sme robiť tie správne veci, to je dôležité. Na to samozrejme môžu existovať rôzne názory, či v súčasnosti krajiny, ktoré majú nižší deficit ako 3%, ale nedostatočné investície, či je užitočné, aby sa týmto krajinám znížili štrukturálne fondy. Ja si nemyslím, že to je inteligentné riešenie z ekonomického hľadiska, ale samozrejme Samozrejme, v demokracii máme rôzne názory. E, pán Pereira z Portugalska. Áno, táto diskusia, pán predseda, je e, skutočne živá a ja ako profesor ekonomiky si dovolím pár následovne. Najprv, pokiaľ ide o EU, e, e, e my, vo všet, my všetci v politických stranách sa zhodneme v tom, že e, menová politika vo svojom e, celku je už e, uplatňovaná, tam je sotva možné s menovou politikou, sotva je možné robiť niečo ďalšie. A pokiaľ ide o nedostatočné úvery, tam je situácia horšia. Musíme sa zamerať na fiskálnu politiku. E, v tejto súvislosti by som chcel predložiť e, svoj argument. E, čo si myslí môj vážený holandský kolega, pokiaľ ide o makroekonomické nerovnováhy niektorých krajín, ako je vysoký vonkajší dlh a tak ďalej. O tom, či to je skutočne len zodpovednosť danej krajiny. Moja odpoveď je, že to je spoločná zodpovednosť, pretože táto situácia je z časti výsledkom minulých politík a e, opatrení, ktoré boli, e, ktoré presávali rámec danej krajiny krajiny. E, e, pán, prezident, e, pán predseda hovoril o tom, že sa nemôže meniť menová politika, ale chceli by sme sa spýtať kolegov, či existuje nejaká menová oblasť e, vo svete, ktorá by mohla prežiť bez fiskálnej únie. A pre Európu je to úplne jasné. Buď e, budeme smerovať k vytvoreniu fiskálnej únie, ktorá by absorbovala asymetrické šoky v jednotlivých krajinách, alebo budeme pokračovať e, E, s tým, že sa bude e, pripisovať e, exkluzívna zodpovednosť makroekonomickým politikám a nerovnováhám krajín ako je Grécko, Španielsko a podobne. A záverom teda súhlasím s tým, čo povedal pán predseda, a síce, že by sme mali mať expanzionistickú fiskálnu pozíciu budúci rok v celej Európe. Znamená to dve veci. Na jednej strane by krajiny ako Portugalsko mali pokračovať vo svojej fiskálnej konsolidácii, ale na druhej strane by Nemecko a ďalšie krajiny mali mať možnosť e, expanzívnej fiskálnej politiky. Ďakujem veľmi pekne. Yes. First... Áno. Najskôr nás grecký priateľ a potom ďalší. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. No, naozaj sa nám tu spúšťa veľmi živá debata. Krajiny ako Holandsko, áno, vo všetkom rešpekte, ale musíme aj historický rámec posledných 50-60 rokov brať do úvahy, e, čím si každá krajina prešla, aké tam boli katastrofy alebo nejaké vonkajšie intervencie a dokonca aj v minulosti niektoré krajiny boli koloniálnymi možno mocnosťami a tak vytvorili bohatstvo. Dobre, ale nechajme tento historický exkurs. Iný kolega hovoril o Brexite, teda že riešením je národná mena a že takto sami môžeme zadefinovať výmenný kurz. Chcem povedať následujúce. Výmenný kurz, veď tým sme vstupovali do eura A euro skrátka bolo naviazané na marku. E, to bolo v neprospech e, ostatných krajín. A teraz sme 6 rokov v reformnom programe. Aký je výsledok? Dobre, počúvate ma, potom, potom sa vyjadrujte. E, naše zadlženie sa viac než zdvojnásobilo. Čiže tento program mal znižiť zadlženie, ale zadlženie sa zdvojnásobilo, viac než zdvojnásobilo. Recesia 25 Veď e, ani v 1929. počas veľkotovskej krízy e, neboli tie čísla také vysoké. 27% na nezamestnanosť. A množstvo z toho sú mladí, vzdelaní, vedci. Tam je až 60% miera nezamestnanosti. Čo robia? Odchádzajú inám, do väčších krajín, EU, do Austrálie, do Ameriky a tak ďalej. Vedci, inžinieri, lekári, Títo všetci nám odchádzajú. To sú ľudia, ktorí vyštudovali za naše zdroje a teraz odchádzajú. MMF po štyroch rokoch priznal, že došlo ku chybe, pokiaľ ide o faktory. A teraz hovoria o sociálnych podmienkach teraz začínajú o tom hovoriť. Teraz, keď 23 e, ľudí v Grécku je vystavených chudobe. Toto je tá realita. Ako môžeme vládnuť? Spravovať. Oni nám hovoria, čo máme robiť. A to nie je len vo finančnej oblasti. Veď čo nám bude trojka hovoriť, čo dať do osnov v školách? Nie je to iba o ekonomii a o ekonomike. A ešte ďalšiu vec by som rád povedal. Oni chcú, aby sme mali 3,5-percentný primárny nadbytok, prebytok. Aká krajina kedy takéto niečo mala? Vy hovoríte o 2,5-percentnom deficite, veď historicky, aká krajina kedy mala každý rok takýto rozpočtový e, prebytok, aby mohla splácať svoje dlhy. Veď to musí ísť na úkor rastu. A ešte posledná vec. To zadlženie. Áno, to sa viac než zdvojnásobilo vďaka tomuto receptu trojky, vďaka tejto ich liečbe. Dá sa to znížiť. Áno, kolegovia to spomínali a ja myslím, že majú pravdu. buď to máte rodinu alebo podnik, skrátka musíte si vybrať. O čo nám ide? Chceme znížiť naše zadlženie, chceme jeho zníženie. A historicky vám chcem pripomenúť, že po vojne v 53. Grécko sa vzdalo tých reparácií zo strany Nemecka. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem, poprosím ostatných, aby sa obmedzili na minútku, dve, aby sa mohol viedriť každý pán Gelieri. Ďakujem. Áno, my sa naozaj snažíme prichádzať s dobrými terapiami, politikami, no ale ak sa nedohodneme na diagnoze, tak čo? Áno, mňa za každým prekvapí, keď to tu počúvam, áno, quantitative easing, teda spúšťanie peňazí do obehu, keď uh, uh, sa hovorí o nízkych úrokových mierach. Alebo to je presne naopak. Quantitative easing, toto je dopad tých nižších negatívnych úrokových mier a nie naopak. Čiže keď máme takéto nízke úrokové miery, to vychádza z e, makroekonomických nerovnovách medzi e, likviditou a investíciami. Toto je jeden zo základných faktov, jedna z základných poznatkov ekonomiky. Čiže keď e, kritizujeme quantitative easing, tak to skrátka nie je ten determinujúci faktor. Je to následok. A ďalšia vec, áno, naozaj platí, že e, takáto politika nepostačuje na podporu dopytu, na podporu hospodárskeho rastu. A my teraz hovoríme o tom, ako v modernej politike využiť fiskálnu politiku a investície. Lebo toto je vec vyslovene kľúčová, aby sme našli tú správnu terapiu a ten dobrý recept v zmysle politik. A posledná vec, áno, quantitative easing, tento postup, že vraj znižuje e, národné reformy. E, to ale neplatí, veď e, to nedokážete preukázať. Ja vám môžem povedať, že sú tu krajiny, ktoré posunú štruálne reformy v iných je tendencia opačná. Dôležitou podporou pre reformy je to, ak máte makroekonomický kontext, ktorý je naklonený expanzii. Čiže ja som len chcel povedať, e, aby sme si nezmiešavali príčinu a dôsledok, teda čo je prvé a čo nadvezuje, lebo keď sa toto nepostaví správne, keď už tá premisa je nesprávna, tak to nemôže byť úspešné. Teraz pán Silva Pereira. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Dve stručné veci. Situácia v Portugalsku je moja téma, ako povedal kolega z Portugalska. Portugalsko tri roky bolo vystavené veľmi prísnemu pro, e, programu prispôsobovania za účasti európskych inštitúcií. Ľudia v Portugalsku však nikdy nepochopia to, že na konci takéhoto mm, prísne odpovedého programu, keď komisia eh, monitorovala vývoj a naozaj eh, što si vyhlásení, eh, kde sa chvália portugalské orgány za svoje úsilie. No a v konečnom dôsledku ten cieľ sa nedosiahol 0,2% v 2015 a teraz sankcie e, od tej istej komisie, ktorá nám blahoželala opakovane za naše úsilie. E, to naozaj nedáva zmysel. To je prvá vec. Druhá vec holandskému kolegovi. On má tuším pocit, že to je nejaké pravidlo v tom zmysle, že keď nedosiahnete cieľ, tak okamžite trest. Ja chcem povedať jasne, že takéto pravidlo neexistuje v európskom práve článok 23, odsek 11, tam sa jasne uvádza, že ak nedosiahnete cieľ, tak sa príjme rozhodnutie a to rozhodnutie musí zohľadniť všetky relevantné informácie, takže informácie, že Portugalsko tento rok splní ten 3% cieľ, ďalej to musí zohľadniť princíp proporcionality a musí zohľadniť dopad prerušenia financovania na ekonomiku. To je to pravidlo. Čiže ak niekto v Holandsku má pocit, že tie pravidlá hovoria niečo iné, politici v Holandsku by mali občanom vysvetliť, aké tie pravidlá sú, čo tie pravidlá reálne obsahujú. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Piarkatrov. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja naozaj veľmi stručne. No, някак si... Ja som očakával, že sa tu dozviem nejaké riešenia, že tu budem počuť nejaké smerovania, ale veľká väčšina z toho, čo som tu počul, sa skôr opísať ako stiažovanie sa, vyplakávanie a nevidím tu žiadne skutočné odhodlanie. Nikto nepovedal, pozrime sa, čo sa dá u nás urobiť v mojej krajine, pustíme sa do toho s väčšou e, rozhodnosťou, vehementnosťou. No a ak sa niekto má naozaj právo stiažovať, tak sme to my, Bulhári, lebo už roky, sme veľmi prísni, pokiaľ ide o rozpočtovú disciplínu. Taktiež naša hranica je vonkajšou hranicou. Čiže sme sa snažili odolať tým obrovským migračným tlakom a vzhľadom alebo vďaka tomuto nebola Európa úplne zaplavená migrantami. My sme chudobná krajina, viac než 2 milióny Bulharov musia vyžiť zo 150 eur mesačne. To nie je denne, to je mesačne, na rozdiel od e, iných krajín, o ktorých tu dnes hovoríme. nedávna Grécko hrozilo svojim občanom, že čoskoro bude ich životná úroveň taká ako v Bulharsku. Ale v Grécku minimálny dôchodok je 700 eur v Bulharsku, opakujem, minimálny dôchodok e, takto 75 eur. Čiže práve preto, keď som vystupoval predtým, povedal som, že tá dôvera, že o tu tu ide. Bulharsko to je teda krajina, ktorú ja poznám, ale Európa sa nesmie rozpadnúť, lebo keď sa rozpadne, tak sa vrátime do 17. 18. storočia. Mm, takéto nič nechceme. Ja súhlasím s predsedom v tom, že je dôležité, aby sa hotovostné toky riadili banky sú plné hotovosti, ale tie investície e, sú potrebné, je potrebné ich stimulovať. Dobre, uzavriem zoznam rečníkov a dám rýchlo slovo spravodajcovi, lebo ja tu mám navštevu. Takže budeme to musieť uzavrieť. Takže pán Sáns, minúta, dve. Áno, bolo to veľmi zaujímavé, veľmi živé, plodné naozaj e, super pre mňa ako spravodajcu. Mnohé z tých vecí, ktoré tu odzneli v tých diskusiách e, s Národným parlamentom, e, sú opakovaním toho, čo odznelo v diskusii parlamentu. Pán Starbaty, áno, ja osobne mám pochopenie to, čo povedal, ale chcem povedať následovné. Eurozóna je suboptimálna, nie optimálna. Čiže čo robíme? Riadíme procesy, riadíme politiky, ktoré sú suboptimálne a práve preto tieto politiky neprinášajú výsledky, také výsledky, aké by sme si želali. V určitom časovnom harmonograme zodpovedajúcom eh, funkčnom obdobiam eh, parlamentnému vnímaniu času. Ale ekonomická konvergencia k tej nedochádza. To je problém. Naopak, dochádza k divergencii, čo s väčším rozdielom. A politiky, o ktorých hovoríme, zatiaľ nie sú schopné na to reagovať. My hovoríme o konvergencii politík, teda také určité kontrolné tabulky a tak ďalej, ale ten skutočný problém neriešime. Konvergencia životnej úrovne, konvergencia hospodárskeho výstupu na osobu, teda reálna konvergencia hm, hospodárskeho produktu. A toto je ten skutočný problém, s ktorým e, je konfrontovaná Európa. Je to preto, lebo tu máme suboptimálne podmienky, ktoré boli stanovené politicky. Profesor Starbaty toto neakceptuje, on hovorí 3 plus 3 je 6, áno, dobre, má pravdu, ale v realite máme určitú politickú štruktúru, ktorá ekonomicky a finančne je e, suboptimálna. A my musíme sa snažiť e, prispieť tomu, aby tie suboptimálne e, podmienky prinášali lepšie výsledky. V minulosti áno, sa zvyšovala zamestnanosť, zvyšovali sa investície napriek tomu suboptimu. Čiže napriek tomu suboptimu by sme sa mali snažiť dosiahnuť tie minulé hodnoty, ktoré boli veľmi dobre v porovnaní s tými súčasnými. Ďakujem, ďakujem pekne. Áno, myslím si, že ďalšia diskusia s národnými parlamentmi a tým našim, že toto je jedna z vecí, jedna z, jeden z predpokladov, aby sme dosiahli určitý pokrok, pokiaľ ide o vymanenie sa z toho suboptima. Dobre, ďakujem pekne, že ste prišli. 11. oktobra posudzujeme pozmeňovacie návrhy, hlasovanie v Ekone rovnaký dátumem a, a druhá oktobrová plenárka plénum. Ďakujem pekne všetkým poslancom, poslancom Európskeho parlamentu a hlavne ďakujem našim hosťom, národným poslancom. Stretneme sa 3. oktobra v pondelok v Štrásburku. Ekonomický dialog, téma Portugalsko a Španielsko. Ďakujem pekne.